Jite Guteland, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017. E, Slovo dostáva pani spravodajkyňa, nech sa páči, 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu. To je reakcia parlamentu, pokiaľ ide o ten porovnávací prehľad na rok 2017. Robíme tak každý rok, už posledných 5 rokov. Poskytujeme takto prehľad, pokiaľ ide o efektívnosť, kvalitu a nezávislosť systému spravodlivosti alebo justície. Tento rok, 2017, boli doplnené nové aspekty, napríklad ako spotrebitelia dostávajú prístup k justičnej náprave a koľko času trvá e, takýto postup a takisto pokiaľ ide o postupy súvisiace s e, legalizáciou príjmov stresnej činnosti. Tie výsledky by sa podľa nás mohli ešte zlepšiť a byť relevantnejšími. Napríklad v správe sa zaoberáme nezávislou spravodlivosťou a ako je skutočne pilierom e, demokracie, tak aby sme zabezpečili takýto systém to si vyžaduje e, justičný systém, ktorý je nezávislý od politickej, politického vplyvu, respektíve hospodárskych síl, ekonomických síl. Zdôrazňujeme dôležitosť nezávislého prokurátora. Nabádame komisiu k tomu, aby prijímala opatrenia smerom k posilneniu pozície prokurátora, postavenia prokurátora. Takisto s polutovaním konštatujeme, že je tu nedostatok údajov v niektorých kategóriách a pozbudzujeme členské štáty k tomu, aby prijímali viac krokov smerom k predkladaniu porovnateľných údajov. Takisto nabadáme komisiu k tomu, aby vypracovala lepšie kritéria, tak aby bolo jasné, ako tie justičné systémy môžu zohľadňovať zásady, ako je právny štát. Zaoberáme sa aj kritériami komisie v takýchto veciach Takisto sa zaoberáme otázkou prístupu občanov k právnemu systému a chceme, aby bol tento systém posilnený. Takisto sa chceme uistiť, že zraniteľné skupiny budú mať lepší prístup k správnym systémom. Polutovaním konštatujeme, že percento žien súdkyň klesá v niektorých členských štátoch. Členské štáty naozaj musia zacielenie konať, tak aby zlepšili tieto výsledky a ukazovatele. Takisto musíme zvýšiť úsilie, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v systémoch justície. Je veľmi dôležité zabezpečiť toto aj z pohľadu efektívnosti a nezávislosti. Navrhujeme preto lepšiu odbornú prípravu pre sudcov, tak aby sme ich dokázali školiť aj v otázkach stereotypov a genderových noriem. Mali by sme mať širšie porovnávanie, pokiaľ ide o rôzne typy právnych konaní. Sme radi, že môžeme e, pozbudiť komisiu k tomu, aby si osvojila nový ukazovateľ, kde sa bude veľmi pozorne zaoberať prístupom, ktorý majú diskriminované skupiny k systémom justície. Pred budúcoročným porovnávaním by sme chceli mať nové ukazovatele, ktoré sa týkajú informácií o vnútroštátnych opatreniach ohľadom skupinových žalôb. To bude zohľavať veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov a takisto toho prostredia v rámci EU. Dieselgate len počiarkuje dôležitosť odškodnenia, tak aby spotrebitelia boli skutočne odškodnení je dôležité eh, mať aj systémy alternatívneho riešenia sporov. To by malo byť súčasťou budúcoročného porovnávania. A záverom by som sa chcela ešte raz poďakovať všetkým tieňovým za vynikajúcu spoluprácu. A samozrejme eh, chceme nabádať komisiu k tomu, aby si osvojila a prijala naše odporúčanie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa. E, dostal som dvoch prihlásených do spontánnej rozpravy a začne pán poslanec Marias. Nech sa páči, no, tých Parakalo. Ďakujem pekne. Pán predseda, nezávislosť súdnictva a spravodlivosti je zásadná najmä v našej krajine. Je táto nezávislosť ohrozená Pravidlá, ktoré nám totiž vnútila trojka, stanovujú, že ak sa príjme rozhodnutie na úrovni súdu, ktoré anuluje opatrenia trojky, vláda je povinná prijať nové opatrenia podľa predchádzajúcich. Teda grécky štát je zodpovedný v prípade, že sa nedodržiava rozhodnutie gréckého e, trestného systému, e, systému spravodlivosti. Najvyšší e, súd a jeho predseda nedávno odstúpil a to dokazuje, aká vážna je kríza v gréckom súdnictve. Žiel opatrenia, ktoré na vnúcuje trojka, sú teraz vlastne v pozícii, že ohrozujú vôbec existenciu nášho gréckého súdnictva. Pani Hautala je ďalšou rečničkou. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať našu spravodaj, našej spravodajkyni pani Guteland za jej správu, za vynikajúcu spoluprácu. Správa žiada komisiu, aby požiadala postup kolektívnych žalôb do budúceho procesu porovnávania, pretože je to veľmi významný nástroj v posilnení miery ochrany spotrebiteľa verejného zdravia a životného prostredia. Teší ma, že komisia s týmto súhlasí, keďže zverejnila legislatívny návrh tejto veci, keď sme na tejto správe pracovali. Tento legislatívny návrh komisie o spoločných žalobách však neznamená, že táto výzva v našej správe je zbytočná práve naopak. Tieto kolektívne žaloby môže, môžu poskytovať efektívny spôsob riešenia sporov a tiež môžu odstrániť zbytočné prekážky aj pri naplnení cezhraničnej spravodlivosti. Čiže by komisia mala preskúmať, ako by sa tento nástroj e, skupinových žalôd mohli, mohol využiť v prípade, že dajme tomu firmy spôsobili porušenie ľudských práv v krajinách mimo EÚ často z dôvodu technických zložitostí alebo nedostatočne rozvinuté legislatívy neexistuje e, spôsob, ako sa dostať k náprave v týchto krajinách. Ďakujeme pekne. Posledný v rámci spontánnej časti eh, rozpravy je pán Mavrides. Ďakujem pekne. Chcel by som zablahoželať eh, našej kolegyni spravodajkyni ešte raz, ale rád by som, eh, ak dovolíte, prednesol dve poznámky. Prvá sa týka toho, že žiaľ, systém uplatňovania európskej legislatívy nie je homogénny. Na úrovni Európskeho súdneho dvora v Luxemburku ja poznám veľmi dobré rozhodnutie, ktoré sa týka bankového sektora. Je to problém, ktorý e, by sa mal opätovne preskúmať, pretože tento nedostatok homogénnosti, čo sa týka uplatňovania tohto rozhodnutia v praxi, je v rozpore s održiavaním nezávislosti spravodlivosti, ale tiež to spôsobuje problémy, ktoré súvisia s konkurencieschopnosťou. A ďalšia poznámka. V tejto správe sa tiež malo spomenúť, že v okupovanej časti eh, Cypru, teda v severnej časti Cypru, čo je tiež súčasťou Európskej únie, žiaľ, princípy právneho štátu nefungujú, pretože tomu bráni turecké vojsko. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo v mene komisie pani komisárka Bulč. Ďakujem pekne, pán predseda, vážni poslanci. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni pani Guteland aj ostatným poslancom. Súhlasíme s vami v tom, že je potrebné posilniť nezávislosť a efektívnosť súdnych systémov v našich členských štátoch. Tieto systémy spravodlivosti sú dôležité pre hospodársky rozvoj, pre zaistenie mieru a tiež bezpečnosti v Európe. Komisia práve dnes schváľovala porovnávací prehľad za rok 2017. Ja som rada, že aj vaša správa do veľkej miery zohľadňuje mnoho z týchto prvkov. Je dôležité zúraziť, že tento porovnávací prehľad je nástroj, ktorý sa neustále vylepšuje a vaše odporúčania budú zohľadnené aj v budúcnosti. Vaša správa žiada o rozšírenie tohto porovnávacieho prehľadu aj o oblast trestnej spravodlivosti. Tento proces za rok 2018 eh, pokryl tieto oblasti o prane špinavých peňazí, a teraz už takmer pre všetky krajiny ukazuje dĺžku súdnych konaní v prípade v prípadoch a prane špinových peniazí. Dokazuje to, že aj keď sú zhruba v polovici členských štátov súdy prvej inštancie a ich konania trvajú zhruba rok, v priemere sú to zhruba dva roky v členských štátoch. Žiadate o to, aby sme pokryli tiež štátu dverejných prokuratúr a ich samostatnosti s vás môžem informovať, že táto mm, tabulka za rok 2017 poprvýkrát dokazuje, eh, že je tu prehľad toho, ako orgány prokuratúry fungujú v členských štátoch. Eh, tento porovnávací prehľad spravodlivosti eh, tiež je súčasťou podrobných analýz systému členských štátov. Čo sa týka nezávislosti súdnictva, vyhodnocujeme efektívnosť národných právnych rámcov a taktiež záruk úzkej spolupráci s sieťami súdnictva. Tiež sme vyvinuli mechanizmus merania vnímanej súdnej nezávislosti na úrovni firiem aj u širokej verejnosti. Tiež plne súhlasíme s prioritami parlamentu, čo sa týka využívania IKT nástrojov, tak ako sa to popisuje v porovnávacom prelate za tento rok, napríklad čo sa týka elektronického spracovania, súdnych konaní alebo tiež rozsudkov na internete. Toto sú ukazovatele toho, ako sa potreby osobitných skupín užívateľov systému spravodlivosti, napríklad detí, zrakovo postihnutých ľudí, alebo ľudí, ktorí hovoria iným jazykom, ako sa ich potreby zohľadňujú v systéme spravodlivosti v odbornej príprave sudcov a taktiež v kontexte ďalších užívateľov sudcov, čo sa týka odborné prípravy na úrovni súdov komisie v súčasnosti vyhodnocuje stratégiu za tento rok, vrátanie konzultácií. Je však dôležité pri tomto všetkom pripomenúť si, že jedna z hlavných eh, víziev, eh, čo sa týka rozvoja informačných nástrojov, ako napríklad eh, porovnávací prehľad pre spravodlivosti, zhromažďovanie údajov. Chceli by sme sa poďakovať parlamentu za to, že vyzýva členské štáty, aby s komisiou v tomto procese spolupracovali. Eh, sme ochotní pokryť akúkoľvek ďalšiu oblasť pokrytia, je potrebné mať na pamäti cieľ tohto procesu porovnávacieho prehľadu a tiež je potrebné, aby sa tento proces opieral o jasné a jednoduché ukazovatele podľa štandardov členských štátov. Vážení poslanci, vaše uznesenie prichádza v čase, keď Predsedovanie princípov právneho štátu je vysoko na zozname priorít Európskej únie. Som presvedčená, že s vašou podporou sa nám podarí dosiahnuť, aby tento porovnávací prehľad sa naďalej rozvíjal, aby sme členským štátom mohli pomáhať zvyšovať nezávislosť a efektívnosť ich systému spravodlivosti, čo je dôležité na presadzovanie princípov právneho štátu vo všeobecnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto je rozpráva ukončená. Hlasovanie prebehne zajtra.